il Presidente. Ma per su che, su che cosa? Care colleghe. Drahí kolegovia, drahé kolegyne, dobrý deň. Musím vám predniesť dve oznámenia. Najskôr pokiaľ ide o písomné vyhlásenie, ktoré predložila poslanci Kastnek, Bartner, Pejom, Breda i Wagner o budúcnosti programu Erasmus a Leonardo a Euromediteránea. získali viac ako väčšinu e, podpisov členov parlamentu a na základe článku 123 E, bude tento návrh poslaný adresátovi a bude zverejnený v prijatých textoch tohto zasadnutia a bude o tom zmienka aj v zápisnici. Chcem, sa, chcem im zablahoželať a myslím si, že pán Pejan sa požiadalo slovo. Nech sa páči. Iba veľmi stručne chcem v mene štyroch kolegov všetkým členom parlamentu poďakovať za to, že umožnili prijatie tejto iniciatívy. Je to veľmi silný signál, ktorý Európsky parlament vysiela našim južným partnerom, najmä mládeži. A teraz sa obraciame na komisiu, aby rýchlo urobila konkrétne návrhy, aby programy Erasmus a Leonardo mohli skutočne aj fungovať. Grazie. Gra- ďakujem, ďakujem, pán poslanec Pejom. Druhé oznámenie. Ide tu o zmenu a opravu. E, výbor pre